zastaním, e, pričom to trojmesačné obdobie, tá lehota začne plínuť od 22. novembra 2013 v tejto veci. Ďalej máme tu e, otázky súvisiace s porušovaním ľudských práv.